Takže sa dostávame k vysvetleniu hlasovania. A ako obvykle poprosím kolegov, aby opustili sálu, pokiaľ nechcú sledovať vysvetlenie hlasovanie. A tí, ktorí ešte tu postávate a rozprávate sa, tak prosím, opustite sálu. Takže máme tu vysvetlenie hlasovania. Chcem vás informovať, že sme dostali veľa žiadostí a najneskôr tu chceme byť do 14.45, aby potom mohla byť sala pripravená na 15. hodinu. Takže tí, ktorí nestihnete vysvetliť, svoje hlasovanie môžete zaslať svoj text písomne. Takže najprv tu máme faktickú poznámku kolegu Arnota. Pán predseda, je toto nejaký študentský diskusný krušok alebo parlament? Ja tu hovorím o viacerých bodoch. My sme mali dohodu s EPP a s ALDE, kde sme dostali text až na poslednú chvíľu, takže v podstate väčšinosť vôbec nevie, o čom sa má hlasovať, ale vážnejšie, čo sa týka humanitárnej situácie v Jemene, tak e, tam sa dohodli SAD a EPP, že to chcú o pár týždňov posunúť a ani to poriadne nevysvetlili. Tak vážne? Myslíte to vážne? Toto nie je demokracia, pán predseda. A myslím si, že by sme sa mali naučiť, čo to demokracia je. Pán kolega Ernot, my tu nesme žiadny študentský klub, my sme demokracia a preto sme aj hlasovali a väčšina parlamentu sa vyjadrila, takže chce odložiť toto hlasovanie. No a tá druhá vec, tam vaša politická skupina mala možnosť sa proti tomu e, zdvihnúť ja som sa pýtal, či niekto namieta niečo proti ústnemu návrhu pani Lunáček a nikto nenamietal. Ja som sa pýtal a vy ste nič nepovedali tiež, nikto nič nenamietal, ani vy. Takže potom sa o tom taktiež hlasovalo. Je to plne v súlade s pravidlami tohto parlamentu. Pán kolega Arnold. Pán predstá, ne, nám nebolo jasné, o čom sa vlastne má, lebo nemá hlasovať. To bol ten problém Nebolo vám to dobre vysvetlené. Pán kolega Ernot, obvykle je to tak, že vždy za každú politickú skupinu je nejaký e, predstaviteľ, nejaká zodpovedná osoba a tá vždy sa môže zvyhnúť a prehovoriť, ale to sa nestalo a preto to dopadlo tak, ako to dopadlo. A tak je to aj správne. Teraz prejdeme k vysvetlenie hlasovaní. A začneme správou o pokroku Srbska za rok 2015. Ako prvý bude hovoriť kolega Selimovič. Thank you very much. Serbians... Ďakujem. Takže my dúfame, že e, bude pokračovať rokovanie so Srbskom a že v budúcnosti sa môžu stať aj plnými členmi EÚ, ale je tu, sú tu stále určité body, ktoré nie sú úplne jasné. Otázka je, ako to vyzerá so zahraničnou politikou e, voči Rusku. A myslím si, že to môže byť aj určitý tlak zo strany Ruska na Srbsko. E, Rusko a Srbsko robia spoločné vojenské cvičenia a tak ďalej, takže preto je dôležité vyzvať aj k tomu, aby Srbsko naďalej sa približovalo k EÚ. To je budúcnosť Srbska. A komisia by sa taktiež mala zasadiť viac za to, aby Srbsko sa konečne vzdialilo trochu od Ruska. Mali by sme byť sebavedomejší. A ja si myslím, že to je veľmi dôležité. Je to aj v záujme Srbska, aj EÚ. Ďakujem teraz kolega Henen. Ďakujem za slovo. Ukrajina už, už si toho vytrpela dosť. A v novej histórii tejto obrovskej krajine Serky Plochy hovorí, že v roku 1932, e, e, keď e, Stalin začal hladomor a potom, keď odišli v roku 1944 nacisti, tak v týchto rokoch to bolo najnebezpečnejšie miesto na Zemi. A aj v týchto turbulentných rokoch krymskí e, Tatári veľmi trpeli. Ja som sa tam stretol s predstaviteľmi týchto Tatárov a oni mi povedali, že skutočne veľmi trpia, porušujú sa ich ľudské práva, nemajú právo na vyznanie a tak ďalej. Takže nakoľko môže tento parlament zasahovať v takejto vzdialenej krajine, to je otázka. Aspoň si ujasníme, na ktorej sme strane, s kým sympatizujeme. A myslím si, sú tu kolegovia v tomto parlamente, ktorí ospravedlňujú Putinovú agresiu. Kolega Henen, ja som si nebol úplne istý, či hovoríte o správe o pokroku Srbska. Pretože ste sa hlasili aj k iným bodom, tak uvidíme potom. Teraz pán kolega pospíšil. Ďakujem pekne, pane predsedo. Ďakujem, ja som podporil správu, ktorá sa týka Srbska, záujme Európskej únie, Českej republiky, ktorú tu zastupujem. Aby sa Srbsko stalo členom Európskej únie na druhej strane, musí splňať jasné hospodárske, justičné, politické podmienky a tak ďalej táto správa popisuje nielen pokrok Srbska, ale taktiež jeho nedostatky a to je dôležité. Na tie nedostatky musíme predovšetkým upozorniť a povedať Srbsku, čo musí zlepšiť. Ja osobne som sa zaoberal justičnou reformou v Českej republike a preto ma predovšetkým zaujímajú tie pasáže, ktoré popisujú, že Srbsko ešte stále je vzdialené od právneho štátu, že je treba posilniť nezávislosť súdnictva v Srbsku, je treba dosiahnuť to, aby boli garantované inštitucionálne prvky e, justície a štátnej nezávislosti. Ďalej tu je politická orientácia na Rusko. Nemôžu byť členom Európskej únie a mať e, tesné vojenské a iné väzby na Rusko. To je taktiež Srbsku treba vysvetliť. Ďakujem, kolega Pospíšil. A teraz kolega Maminkins. Ďakujem pekne, pán predseda. No, tie posledné roky neboli ľahké vo vzťahoch EU voči Srbsku. Pokiaľ ide o budúce riešenie aj vo vzťahu k tomu, čo si pamätáme z histórie, e, a teda napäté vzťahy až postupné eh, uvoľňovanie vzťahov a zlepšovanie vzťahov so susedmi. E, všetko toto je dôležité v súčasnom živote Srbov. Srbsko začalo a aktívne implementuje celý rad reforiem, aby sa priblížilo k EÚ ekonomicky, politicky, spoločensky, ale aj z hľadiska legislatívy. V súčasnosti Srbsko zohráva významnú úlohu aj z hľadiska migračnej krízy a čelí tiež príslušným výzvam a je to náročné aj z hľadiska prostriedkov. Treba prirodzene riešiť tieto výzvy, ale neviem si Balkán bez Srbska predstaviť. Ďakujem pekne. Pán Mamikins. Pán Jár má slovo. Ja som hlasoval za túto správu, pretože podľa mňa je vyvážená. Je dobré, že vôbec diskutujeme, že sme dosiahli pokroky. Bolo tu množstvo dobrého, je tu lepšia spolupráca o demokratických hodnotách, ktoré spoločne chceme. Chceme e, zvýšiť životný štandard ľudí. Sú tu samozrejme i tienisté stránky, ale aj deficity nám môžu dať e, odvahu ďalej diskutovať. Nemusíme hneď podľa mňa e, začať prístupovou perspektívou, treba začať rozhovormi, zdôrazňovaním spoločných hodnôt, spoločnou zodpovednosťou. A v tom zmysle si myslím, že to nie je posledná správa o pokroku, ale teším sa na ďalšiu spoluprácu so Srbskom. A chcem sa poďakovať spravodajcovi za tú dobrú prácu. Ďakujeme. Teraz pani Jaslovecka. Ďakujem, pani Ďakujem za slovo. Nie pochyb o tom, že rok 2015 bol prelomovým rokom vo vzťahu EÚ voči Srbsku. Prebiehali roky, e, teda boli e, začaté rokovania prístupové a otvorenie viac e, viacerých kapitol práve bolo dôsledkom toho, že Srbsko zaujalo veľmi priaznivú politiku voči susedom a má svoju významnú úlohu aj z hľadiska riešenia migračnej krízy. Rozhodnutia Belehradu nás ochránili pred humanitárnou katastrofou. Je taktiež dôležité zdôrazniť, že táto krajina má ťažkosti a snaží sa riešiť aj svoj vnútorný systém. Nedávno sa začali rokovania aj o tejto téme. Nie je to jednoduché, ale je tu aj ďalší problém, ktorý sa nezdá byť celkom prejednávaný, a to je otázka ekonomickej situácie. Prichádzajú, povedzme, migranti do Norska alebo Švedska a majú e, občianstvo srbské. Vieme teda, že aj toto je dôsledok ekonomiky, ktorú treba riešiť. Ďakujem. Ďakujem pani Jozovieckej. Takže to bola správa o pokroku v Srbsku a teraz pokračujeme ďalej. Ide o proces integrácie Kosova do EÚ. Nech sa páči. Pán Halan. Ďakujem. Takže bola to jedna vec, ktorá upútala moju pozornosť a na úrovni EU, inštitúcie EÚ by som očakával niečo inú, iného. Odhalil sa veľký E, korupčný škandál v Kosove a súviselo to aj s príslušnou nejakou zložkou EÚ. E to je dosť endemická záležitosť v tomto regióne. Prečo? No preto je to endemické v EÚ. Dokonca ani pán Brok nie je zlý človek. A aj práve preto, že ma prerušuje, vidím, že chce vyjadriť svoj názor, ale problém je, že tu nie sú poriadne mechanizmy ktoré by brali ľudí na zodpovednosť. Keby ľudia, ktorí zastávajú významné posty, keby e, sa proste zameriavali na to, čo je treba a neobohacovali sa. Kosovo, vieme, že tam je krajina, e, kde platia určité princípy, ktoré nie sú v s demokraciou, pravda. A toto sa deje a my vidíme tie isté princípy, ktoré sa dokonca dostali až na úroveň EÚ a dokonce e, umožňujú aj ľuďom, ako je Elmar Brock, aby boli zvolení. Ďakujem pánovi Hananovi. Slovo má pán Pospíšo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja patrím k tým politikom, ktorí sa domnievajú, že treba s Kosovom rokovať a v dlhodobom horizonte krajine treba ponúknuť perspektívu členstva v EÚ, aj keď Kosovo ešte nebolo uznané piatimi európskymi, teda piatimi krajinami EÚ. Myslím, že táto perspektíva je nutná, ak vôbec chceme, aby v tejto krajine sa začala posilňovať demokracia, aby tam vznikal právny štát a aby sa krajina začala hospodársky vzmáhať ale cesta je to ešte veľmi dlhá a je to asi v horizonte možno niekoľkých 5 ročníc, a kým sa Kosovo stane členom EÚ. Kritizujú sa veci v správe, ktoré sú podľa mňa dôležité. Korupcia napríklad a malý, nedostatočný boj proti organizovanému zločinu. To pokladám za veľmi dôležité. Budovanie právneho štátu je podľa mňa dokonca ešte dôležitejšia vec než ekonomické reformy. Som rád, že toto je v správe obsiahnuté a preto som ju podporil. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Pospišil. Slovo má pán Mamikins. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážení kolegovia, vieme, že Kosovo jednohlasne vyhlásilo svoju nezávislosť z roku 2008 a je stále ešte 5 krajín EÚ, ktoré neuznali Kosovo posiaľ. Je jasné, že sa tým pádom nedajú v plnej miere implementovať príslušné dokumenty a právne akty. A e, samozrejme potrebuje Kosovo v prvom rade dobré susedské vzťahy a najmä so Srbskom. Toto je jedna z vecí, ktorá e, tu pred nami leží a stojí ako problém e, je tam v krajine veľká neza, nezamestnanosť. E, okrem toho e, obchodovanie e, s ľuďmi a vôbec nezákonná činnosť je tam dosť rozvinutá. Čiže je tu ešte veľa vecí, ktoré treba riešiť, kým sa Kosovo stane patričnou demokratickou krajinou. A musí sa postupovať rýchlo. Ďakujem. Slova pán Jár. Ja si myslím, pán predsedajúci, že je dobré podľa programu, že hovoríme najprv o Srbsku a potom o Kosove. To celkom jasne ukazuje, aká je sprostredkovateľská úloha EÚ v tejto časti EÚ Európy a celkom jasne to i ukazuje, aké dôležité sú pre nás oba tieto regióny. Myslím si, že celkom jednoducho tu musíme plniť si úlohu sprostredkovateľa a ten pokrok v Kosove s tým musí súvisieť, menovite s tým, s tým vzťahom so Srbskom a musíme teda hovoriť s oboma krajinami. Osobitné starosti mám pri Kosove, že tu nie je skutočne fungujúce e, štátna, štátna správa, ale napriek tomu hovoríme s oboma krajinami a s oboma krajinami máme záväzok k spolupráci. Teraz má slovo pani kolegyňa Jasloviecka. Ďakujem. Kosova v minulom roku treba przede wszystkim podkreślić złożoność sytuacji. Z jednej strany... Pokiaľ ide o to, na čo sa musíme zamerať, je v prvom rade zložitosť situácie. Dohoda s Belehradom, pokiaľ ide o komunity, e, ktoré žijú e, v regióne to je pozitívny aspekt, ale zároveň e, je tam mnoho nežiadúcich javov, ktorých, ktorých sme svedkami. Vieme, že aj e, práca e, zhroma, národného zhromaždenia je vlastne temer v offside. Nakoniec sa ukázalo, že v krajine panuje vysoký stupeň, vysoká miera korupcie. Experti hodnotia situáciu tak, že Kosovo celé roky bolo zdrojom rôzneho obchodovania nezákonného, ale Kosovo nemôžeme nechať, ponechať len samo na seba. Európska únia sa musí vynasnažiť a pomôcť tejto krajine. EÚ si nemôže dovoliť, aby takýto neúspešný štát fungoval alebo existoval na hraniciach EÚ. Ďakujem pani Jasloveckej. Prosím, nepíšte si dlhšie prejavy, než môžete stihnúť prečítať za minútu, pretože v opačnom prípade sa to nedá pretlmočiť a nikto iný než vaši kráne nebudú rozumieť, čo hovoríte. A teraz pán kolega Selimovič. Kosovo snármada till EU är välkommet. hoppas ska Takže približenie. Dúfam, že všetko pôjde rýchlo a že čo i ďalšie balkánske krajiny budú môcť byť členmi. Dialóg o normalizácii e, vzťahov je dôležitý takisto so srbskou menšinou. Kosovo musí byť uznané a takisto vzťahy so Srbskom treba zlepšiť. To platí oboma smermi. Legitímna e, vláda v Kosive sa snažila o všetko možné, aby bola zhoda. Prosím, nepodkopme tieto rozhovory. Otázka vstupu EÚ sa nesmie zneužiť na vnútropolitické boje. Všetky e, strany musia prevzať svoju zodpovednosť. Vôľa Kosova a EÚ sa tu musí jasne ukázať, že problémy riešiť chceme. Ďakujeme kolega Salimovič a teraz pán kolega Polčák. Ďakujem za udelenie slova. Som presvedčený, že Kosovo potrebuje budúcnosť i z toho dôvodu som podporil navrhované uznesenie. Oceniť chcem vyslovene to, že Kosovo učinilo množstvo pokroku, či už ide o fungovanie štátu, zlepšenie verejných služieb. Očovidne sa však potýka i s množstvom problémov, vysoká nezamestnanosť, korupcia, organizovaný zločin, ktorý do už či, e, miery ovláda časť územia. Našou povinnosťou však je poskytnúť Kosovu budúcnosť, pretože dnes je to jediná e, uzamknutá e, krajina, ako sa hovorí v tom uznesení. Z toho dôvodu treba dať budúcnosť Kosovo včanom. Našim cieľom nie je, aby táto krajina zostala izolovaná. Je dobré s ňou spolupracovať i preto, aby sa podielala na riešení migračnej krízy. To oceňuje mimochodom i táto správa. Ďakujem. Ďakujeme. Tým pádom sme uzavreli vysvetlenia e, k návrhu uznesenia o integrácii Kosova. Teraz vysvetlenia týkajúce sa uznesenia e, o Líbii. Pán Henen tu už nie a preto začneme hneď kolegom Pospíšilom. Ďakujem, pán predseda. Včera som pri rozprave o Líbii hovoril len o jednom fenoméne, a to sú únosy Európanov. Bohužiaľ, takto bol unesený i jeden český občan, ktorý už ako rok a dva mesiace je nezvestný. Nestihol som sa však vyjadriť a preto som sa prihlásil až dnes o slovo k textu uznesenia, ktoré som podporil, pretože si myslím, že v chvíli, kedy tu e, na konci minulého roka bola navrhnutá politická dohoda pre e, roznevané strany a táto dohoda e, bola odmietnutá, alebo teda bola odmietnutá vláda národnej jednoty, že je teda dobré, aby Európska únia pozdvihla svoj hlas a povedala jasne, že znepriateľené strany by mali ctiť túto dohodu a pokúsiť sa zostaviť vládu národnej jednoty a vytvoriť akýsi krehký mier. Bez toho sa táto situácia určite nedokáže zlepšiť, preto som podporil toto uznesenie a dúfam, že libijské e, strany to vypočujú. Ďakujeme. Teraz kolega Mamikins. Ďakujem, pán predseda Júci. Ďalší rok, kedy pokračuje občianská vojna, násilie a tisícky ľudí sú utečkčencami. Nie je jasné, či je tu podpísaná dohoda za asistencie OSN, že priveď, prinesie dlhodobý mier. Toto však je jediný dokument, ktorý sa vážne posudzuje. Líbia je jedna z najbohatších krajín v, na Blízkom východe a v Afrike všeobecne. Nesmieme zabúdať na problémy na, počas režimu Kadáfiho. Aj tak e, život e, na úroveň bola veľmi vysoká. Všetko záviselo od e, cien palív, ale to, túto úroveň možno znova dosiahnuť. Musíme byť teda zamknutí a musíme Libii pomôcť vrátiť sa do rodín, rodiny civilizovaných krajín. Ďakujem. Ďakujeme a teraz na záver tohto bloku kolega Jár. Ďakujem, pán predseda. V Nemečine sa hovorí, že opak e, dobre urobeného je dobre zamýšľané. Bol to dobrý teda zámer odstraniť túto di- diktatúru, bolo správne bojovať proti porušovaniu ľudských práv, ale situácia v Líbii nám celkom jasne ukazuje, aké e, chyby po rozpustení diktátorského systému možno urobiť. Urobili sme mnohé nesprávne, takže pre nás to znamená, my máme požiadavku, keď e, chceme pomôcť odstrániť diktatorský systém, musíme pomáhať i pri budovaní demokratického zriadenia a to, čo vidíme ako grotesku, že tu nemáme funkčný štát a po druhé, ako to už povedal jeden z eh, pred eh, rečníkov, životná úroveň skôr klesla a preto to nie je dobrý príklad eh, našej dobrej zahraničnej politiky a treba sa z toho patrične poučiť. Toľko k Líbii a teraz vysvetlenie hlasovaní, pokiaľ ide o ostrov, ostrovné oblasti pán Henen tu nie a preto má slovo pán Mamikins. Ďakujem pekne. Vo, e, vo svete je množstvo malých, veľkých, vulkanických, obývaných či neobývaných ostrovov. Tieto majú často veľmi obmedzené zdroje a potýkajú sa s problémami, keď majú vytvárať infraštruktúry a prepojenie s inými regiónmi, osobitne s, e, s vlastnými e, domovskými krajinami. Toto sa týka aj EÚ a preto potrebujeme Eh, jasnú politiku, pokiaľ ide o financovanie programov, pokiaľ ide o klasifikáciu ostrovov a tak ďalej. Takisto potrebujeme jasný pohľad na ďalší rozvoj, rozvojovú stratégiu. Mohol by som eh, pre, predložiť prehnané príklady katastrofy na ostrove Nauru, kde sa nevyužil efektívne potenciál a podporujem teda tento dokument. Ďakujem. Ďakujeme kolega Mamikins a teraz kolegyňa Styler. Ďakujem. Ostrovné oblasti zohľavajú dôležitú úlohu a je nevyhnutné, aby sme uznali a podporili tieto oblasti. Ostrovné oblasti majú veľký e, potenciál, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje a tieto zdroje by sme mali využiť. Tu sú veľmi dôležité škótske e, ostrovy, ktoré poskytujú obrovské, jedny z najlepších zdrojov obnoviteľných energií vo svete. Tu je dôležité príslušné vzdelávanie. My máme našťastie univerzity na ostrovu, ktoré E, vedú na poli vysokej kvality vzdelávania. Aj tým chcem na záver povedať, že treba mať dôležitý e, digitálny prístup, ten je dôležitý. Musíme zabezpečiť, aby ostrovné oblasti mali prístup k rýchlým dátovým sieťam, aby všetci e, mohli e, užívať e, ich výhody som hrdá, že som členkou týchto ostrovných eh, komun, komunít v Škótsku. Teraz má slovo pani kolegyňa Harkin. Veľmi rada som, pán predseda, podporila túto výzvu týkajúco sa ostrovných oblastí daňových ujednaní pre, pre ne eh, riešiť populačné otázky a tak ďalej. V tomto kontexte by som rada využila možnosť na nadnesenie eh, prístupu troch oblastí v Írsku e, letecky e, doteraz dojednania sú, e, boli do, uspokojivé, pokiaľ je letecké spojenie, ale teraz sa však hovorí o nahradení s helikopterovým napojením, s čím sú ostrovania samozrejme veľmi nespokojní. Chcem len vyjasniť, pokiaľ ide o európske predpisy, na základe ktorých táto doprava funguje sa definuje e, letecká doprava ako doprava, ktorá má príslušné licencie. Či už sú to e, lietadla alebo helikoptery, treba mať, treba mať e, súlad s požiadavkami ostrovanov. Ľudia z týchto troch ostrovov si lepšie služby určite zasluhujú toľko, pokiaľ ide o ostrovné oblasti. A teraz vysvetlenie hlasovaní pokiaľ ide o úlohu rogálnych e, a územných samozpráv v investičných fondoch. Pán Henen tu nie je a preto má slovo opätovne pán kolega Mamikens. Ďakujem pekne. Rozpočet je 440 miliard eur do roku 2020, pokrýva to zamestnanosť, e, vnútorný trh, energetiku. Treba venovať e, pozornosť e, vidieckým oblastiam. Miesta, mesta však získavajú veľmi dôležitú úrove, úlohu na všetkých úrovniach politiky. Toto je tiež zameranie programu ESIF. Zabudníme na e, problémy masovej emigrácie v Lotyšsko e, do krajín e, západnej Európy. ESI veľmi podporil mestský rozvoj v mojej krajine, osobitne v oblasti bytovej a ďalších v oblasti infraštruktúry, takže je to kľúčový faktor podpory Hlasoval som za túto správu a verím, že Európska komisia by mala byť kľúčovým faktorom. Ďakujem. Ďakujeme pani Styler. Miestne a územné samozprávy zohrávajú dôležitú úlohu. Sú aktívom, ktoré treba chrániť. Práve tu e, ma znepokojuje momentálny prístup k územným samozprávam v Škótsku, e, kde ich e, fungovanie je ohrozené. Sú tu rozpočtové škrty 500 miliónov libier v Škótsku. Včera škótsky parlament e, nám ukázal, že vláda e, neplní sluby a obmed, budú tým trpieť rozhodujúce dôležité e, služby. Bude to naozaj rozpočet škrtania. 6 tisíc detí nebudú môcť sa učiť čítať. Je tu množstvo detí. Úloha miestnych samozpráv nemôže, nemôže byť podkopávaná. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme a teraz kolega Polčák. Ďakujem za slovo. Ja ako člen hnutia, ktoré je na národnej úrovni veľmi výrazne zakotvené práve v regionálnych a samozprávnych orgánoch, túto správu som samozrejme plne podporil. Chcem vyzdvihnúť úlohu obcí a miest Tie si plnia nezastupiteľnú úlohu práve pokiaľ ide o subsidiárnu tvorbu európskej politiky. Nepochybne je dôležité, aby sme prepojovali práve politiky, ktoré umožňujú územný rozvoj. A tu by som chcel zdôrazniť metódu komunitárne plánovaného rozvoja. Tá v Európe funguje, je to metóda, ktorá zapája podnikateľov, obce, neziskové organizácie práve do čerpania európskych prostriedkov. Určité štáty však od tejto metódy ustupujú a ja by som bol rád, keby komisia spracovala analýzu, ako táto metóda umožňuje regiónom sa rozvíjať. Pre nás je to veľmi dôležité i pre budúcnosť Európy regiónov. Ďakujem. Ďakujeme. Toľko vysvetlenia, pokiaľ ide o úlohu lo- lo- lokálnych samozpráv u investičných fondov. A teraz posledná e, časť ide o uznesenia týkajúce sa systematicky e, e, vraždenie menšín. Pán kolega Škripek. Thank you, Mr. President. Ďakujem za slovo. Som veľmi rád, že Európsky parlament sa dnes rozhodol prijať tento významný krok, pokiaľ ide o systematické vyvražďovanie e, zo strany ISISu voči náboženským a iným menšinám. Chceme tu vyslať posolstvo nádeje. Je to historický krok, kde sa z našej strany uznáva, že naozaj ISIS pácha trestné činy a je to vlastne genocída. Rád by som upriamil pozornosť na naliehavú situáciu v kantone Rožava, kde je naozaj nutná podpora. Turecko, iracké hranice v oblasti, kde žijú Kurdi, to treba otvoriť, tie hranice, aby sa zabezpečila aj e, humanitárna pomoc, pretože doposiaľ tam funguje len jeden hraničný prechod. Ide o záchranu dvoch miliónov ľudí. Ďakujem. Ďakujem pánovi Škripekovi, pokračuje pán Helveni. Naozaj už mám dosť eh, rečí. Často, niekoľkokrát už som eh, bol eh, v danom regióne a môžem povedať, že je až do neba volejúce to, aký je tu rozdiel medzi faktami a medzi tým, čo sa len hovorí. Dostali sme ale šancu v Európe, aby sme konali, aby sme naozaj urobili niečo také, čo je potrebné. Teda o čo ide? Dodnes sa Európa len e, rozhodovala, či bude e, rozlišovať medzi kresťanmi a medzi inými menšinami, ktoré sú prenasledovania. Teraz už konečne začíname e, uznávať, aká je situácia. Kresťania i ostatné náboženské menšiny hľadia na Európu s veľkou náplňou a nemali by sme im odoprieť pomocnú ruku. Ďakujem. Ďakujem. Kolega Helvéni. Kolega Henen tu nie je. A preto bude hovoriť pán Pospíšil. Ďakujem pekne, pane predseda. Ďakujem. Podporil som toto uznesenie z dôvodov, ktoré už tu spomenuli kolegovia. Keď tzv. islamský štát nie je štátom, napriek tomu je to teroristická skupina a je dobré, že sme popísali, že konanie tejto skupiny splňa znaky najzávažnejších zločinov, ktoré, ktorý e, po druhej svetovej vojne bol charakterizovaný. To je genocída, vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti. Takže to dobre pre tú fázu, keď islamský štát bude porazený a začneme súdiť jeho predstaviteľov pred Medzinárodným trestným tribunálom. Druhá vec sú tu mnohé konkrétne veci, ktoré odsudzujeme. Ničenie kultúrneho bohatstva a dedičstva. Jasne hovoríme, že tí, ktorí s ním obchodujú a pomáhajú islamskému štátu takto získavať nelegálne finančné prostriedky, musia byť potrestaní. Toto je dôležité pre členské štáty, pretože pokiaľ by ISIS nemal odbyt, tak e, by nemohol s týmito vecami obchodovať. Ďakujem. Kolega pospíšil. A na záver pán kolega Mamikins. Ďakujem, pán predseda. Takže nezávisle od toho, či sa ISIS riadi pravidlami alebo ich prekrúca, tak je tu jedna vec jasná, že v jeho radách nie sú normálni ľudia. To, čo vidíme, to nemá nič spoločné s humanitou. Daesh aktívne utlača aj moslimov, ale to sa nedá porovnať s tým, čo robia tieto zvieratá s menšinami, e, ktoré, menšinami, ktoré sú nasilne e, konvertované na islám alebo musia čeliť smrti. Takže v podstate sa vyhľadzujú tieto menšiny a stávajú sa z nich utečenci. Taktiež by som chcel vyjadriť vďaku všetkým, ktorí organizujú ktorí zorganizovali transport 149 sírčanov na Slovensko. A toto sú ľudia, ktorí ešte naďalej, u ktorých pretrváva aramejský jazyk, jazyk Ježiša. Ďakujem, kolega Mamikinč. Pani kolegyňa Záborská sa hlásila a niekde sa to stratilo, takže ešte máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Medzinárodné právo pozná presné kritéria, podľa ktorých sa posudzuje genocída je to konanie ktorého zámerom je zničenie národnej etnickej rasovej alebo náboženskej skupiny. zahŕňa úmyselné zabíjanie jej členov spôsobovanie vážnej telesnej a duševnej újmy so zámerom fyzicky ich zničiť. uznanie utrpenia kresťanov a ďalších menšín v iraku a sýrii za genocídu znamená prvý krok smerom k prijatiu rezolúcie bezpečnostnej rady ktorá poverí medzinárodný trestný tribunál prešetrením a stíhaním zločinov v tejto oblasti. vzhľadom na ich závažnosť je dôležité aby európska únia vytvorila špeciálny post ktorého predstaviteľ bude brániť práva a životy kresťanov a ďalších náboženských menšín na celom svete. som veľmi rada že bol tento návrh schválený prijatá rezolúcia je historickým textom tohto parlamentu. ďakujem pekne. ďakujem pani kolegyňa záborská. takže vysvetlenie hlasovaní týmto skončilo aj k poslednému uzneseniu a zasadanie je prerušené do 15. hodiny. Dobrú chuť.